Kelimu aj sebe dobrú chuť, aj všetkým ostatným salovým zriadencom. Pán predseda Láska požila dobrú chuť aj tlmočníkom. Schôdza je odročená.